Eh, voči Rumunsku. Napríklad britská tlač eh, hovorí negatívne aspekty o Rumunoch a nepredstavuje to pritom pohľad na väčšinu Rumunov. A to je naozaj xenofóbny, racistický pohľad na eh, Rumunov. Ako keby to boli dominantné pohľady v Británii na Rumunsko. Rád by som obhajoval Eh, Rumunov, ktorí žijú v zahraničí. Som eh, po ich boku, pretože trpia diskrimináciou. Európske inštitúcie im nepomáhajú. Európsky parlament by mal odsúdiť všetky eh, racistické a xenofóbne prejavy, ak aj sú to prejavy kolegov v Európskom parlamente mladí e, sociálni demokrati v parlamente e, spustia kampaň proti diskriminácii, aby ukázali, že Európsky parlament e, je proti všetkým manipuláciám rasistickej povahy. Pán posel, profesor Žislav Krasnodebský. Ďakujem pekne, pán Krasnodebský, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Chcel by som povedať niečo o Kosove v poslednej dobe e, tu vidíme migráciu z Kosova do takých krajín ako je Nemecko. Hovoríme tu o 100 tisíc ľuďoch a sú tu určité obranné mechanizmy. Ľudia hovoria, že musíme niečo urobiť na to, aby sme zastavili túto migráciu a nechápeme, prečo sa to deje. Je dosť frustrujúce, že tu v parlamente jednoducho e, sa zaoberáme všetkým možným, napríklad Venezuelou, a, po, a radíme krajinám, ako sa majú chovať a prečo nevieme vyriešiť problémy v Európe. A teraz napríklad nevieme pomôcť ani takým veľkým krajinám, ako je Ukrajina, ale dokonca aj také malé krajiny ako Kosovo majú problémy. Napriek 2 miliardám eur, ktoré boli vyčlenené pre túto krajinu od 90. rokov, napriek Eurolexu, napriek monitorovaniu tejto krajiny, situácia v tejto krajine je zlá index chudoby v roku 2013, ktorý vytvoril patričné organizácie, sa dostalo Kosovo na, medzi 25 najhorších e, zastúpených krajín, s takými krajinami ako Sudan alebo Mali. Takže nie je ťažké si predstaviť, prečo ľudia chcú opustiť túto krajinu. Možno namiesto toho, aby sme ho tu hovorili o všetkých tých problémoch vo svete, mali by sme jednoducho hovoriť o našich vlastných problémoch a potom nám ostatní budú si nás brať ako príklad. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo e, Angelika Mlinár. Nech sa páči. Ja budem sa vyjadrovať vždy, keď tu ide o diskrimináciu. Preto nemôžem akceptovať, že rakúska prokuratúra začala pod, zastavila vyšetrovanie človeka, ktorý jednoducho dal fotku Hitlera na internet, že chce zabiť všetkých Židov. Tu nejde o antisemitickú, nejakú, nejaké šírenie antisemitických rečí. A preto som si stanovila za cieľ, že ako človek, ale aj ako politik vždy sa vyjadrím v mene tých slabších. V roku 2008 napríklad Európska komisia predložila návrh smernice, kde vlastne diskriminácia na základe sexuálnej orientácie, veku a ostatných by e, sa nemali dovoliť. Ale bohužiaľ, bohužiaľ realita vyzerá inak. Realita poukazuje na to, že jednoducho musíme aj naďalej vytvárať zákony, ktoré budú chrániť našich občanov, predovšetkým pokiaľ ide o základné práva. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo Pán Chrysogonos, nech sa páči. Ďakujem pekne. Rok 2015 bol rokom, kedy sa Gréci vyjadrili proti šetreniu vo voľbách. Vidíme, že táto politika zlyhala. Povedal to Medzinárodný menový fond. Tu sa uviedlo, že multiplikátory rozpočtové boli jednoducho podcenené, to znamená dopad e, šetrenia na recesiu. Nová vláda teraz už začala rokovanie s európskymi inštitúciami o vlastnom pláne, pokiaľ ide o znovu obnovu krajiny. A v tomto rámci jednoducho musí Európska únia, inštitúcie Európskej únie rešpektovať vôľu občanov Grécka musia sa začať drastické zmeny, pokiaľ ide o tie opatrenia, ktoré sa musia prijať na to, aby grécké hospodárstvo a grécka spoločnosť skutočne sa dostala na cestnú, na uh, schodnú cestu. A iba takýmto spôsobom môže sa vrátiť krajina k základným hodnotám, ako je demokracia. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Bronis Rope. Nech sa páči za zelených. Ďakujem pekne, cení kolegovia a kolegyne. Včera kongres, sa konal kongres producentov mlieka v Litve. Producenti mlieka v Litve sa snažil nájsť otázku, odpoveď na otázku, či niekto potrebuje ich mlieko. Dostanú iba 12 centov za liter mlieka a toto je jednoducho menej ako výrobné náklady a povalské krajiny nedostali kompenzáciu za ruské embargo. A preto naši producenti sú jednoducho v beznádenej situácii. Je verejným tajomstvom, že litovskí farmári dostávajú malé platy a to má vplyv aj na ich konkurencieschopnosť na trhoch. Analýzy ukazujú, že napríklad náklad na surové mlieko, na produkciu surového mlieka je e, nižší, hoci náklady na výrobu mlieka sa zvýšili. A preto apelujem na komisiu, aby parlament chránil záujmy polnospodárov. Ďakujem. Ďakujem Fabio Castaldo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcela, chcel som sa iba spýtať kolegov, či vedia, že čo je toto. Toto je obrázok trička, ktorý sa dostal na internet. kde išlo o porušenie práv v Číne. A toto sa udialo na konci futbalového zápasu. Ja si myslím, že táto hamba jednoducho už nemôže byť pripustná. Talianské orgány majú veľkú zodpovednosť eh, vo vzťahu k tomu, čo sa udialo, eh, avšak zároveň si treba uvedomiť, že sa tu zničila aj studňa, ktorá bola veľmi dôležitá, bolo to kultúrne dedičstvo a tie škody, ktoré nastali, sa už nedajú nahradiť. Tu nejde predsa o šport, tu nejde o futbal. Toto nie je futbal. Európska únia musí začať konať aj v týchto oblastiach. Musí jednoducho vrátiť futbal k futbalu. Mali by sme pri futbale e, nemali by sme pri futbale akceptovať násilnosť. Nech sa páči pán Doc. Pani Doc. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem za to, že sa tu vyjadrili tie obavy, pokiaľ ide o tých, ktorí sa hlásia v Európsky sociálny fond. Kontaktovali ma viaceré organizácie, pokiaľ ide o ženské organizácie, ktoré majú pocit, že jednoducho e, sa s nimi zaobchádzalo netransparentne, pokiaľ ide o orgán v tomto Európskom fonde. Je tam až 60% eh, neúspešnosť, pokiaľ ide o žiadosti. Zhruba 200 ľudí sa dostalo na zoznam eh, ľudí, ktorí budú prepustení. A tá skupina, ktorá žiada o peniaze, pomáha znevýhodneným občanom v našej krajine. A táto téma jednoducho sa už dostala aj na komisiu. Ide tu predovšetkým o preskúmanie procesu týkajúce Severného Írska v kontexte článku 135 pokiaľ ide o všeobecné ustanovenia a vzniku Európskej únie, kde sa hovorí, že sa nesmie diskriminovať pri výbere aplikantov. Takisto apelujem na komisiu, aby zabezpečil, že 20 sociálneho fondu v Severnom Írsku je by malo byť zacielené na vykorenenie chudoby a podporu sociálnej inklúzie. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem. Teraz zostane slovo pán Claude Roland. Nech sa páči podnikoch, e, ktoré e, pracujú v oblasti oceliárskom. E, sú podmienky naozaj veľmi zlé. Strpia napriek tomu, že sú tu výrobky vysokej hodnoty. Sú tu naozaj nespravodlivé praktiky dumping zo strany Číny. Pre zamestnancov v tejto oblasti napríklad v Genku, eh, v Šaple, v Belgicku. Je to naozaj stav strachu. Musíme ten, tento priemysel e, brániť. Je to súrne a komisia musí rýchlo konať bez toho, že by e, e, váhala. Je nevyhnutné rýchle spojiť e, všetkých tí, ktorí môžu bojovať pre oceliarstvo, aby sme mali efektívnu stratégiu, ktorá dá našemu priemyslu e, e, nerezovej ocele dobrú perspektívu a budúcnosť. Potrebujeme solidnú podporu, musíme mať prostriedky, musíme si dať prostriedky, aby sme čo najrychlejšie a tvrdo rozhodovali. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Takže ďakujem. A teraz pani poslankyňa Žufrída za sociálnych demokratov. Ďakujem. Takže chcem hovoriť opäť o pristahovalectve, že to je dôležitá záležitosť. V októbri prišiel ten veľmi bolestný deň pre všetkých na Lampedúze. Mysleli sme, že prichádza nová epocha, ale opäť prišla ďalšia tragédia. 300 mŕtvych, ktorí, ťaží, ktorí ťažia naše svedomie a všetci hovoria, že Európa len e, ča- vyčkáva a že e, stojíme so založenými rukami, ale geopoliticky máme teraz obrovské problémy na severe Afriky, máme tam fanatikov, ktorí vyháňajú odtiaľ milióny ľudí, no a potom máme imigrantov, ktorí prichádzajú k našim pobrežiam a štvrtina z nich zomiera, takže Máme tu obrovský problém a my e, diskutujeme o veciach, ako si prerozdeliť pr- pristahovalcov, ako zmeniť kvóty. Ďakujem. Pani Anna e, Fotiga. Ďakujem, pán predseda. Takže Centrum spojenstva NATO v Rige pripravilo e, správu ohľadom e, ruskej propagandy v súvislosti s agresiou voči Ukrajine. No a taktiež o e, konkrétnych krokoch v rámci tejto agresie. No a e, Hovorí sa v tejto správe o tom, ako slobodný svet bol nesprávne informovaný ohľadom toho, čo sa tam vlastne dialo, na, teda na Ukrajine. A taktiež je dôležité, ako EÚ a demokratické krajiny teraz dávajú podstate príležitosť ustupujú e, ruským e, orgánom. Oni zvú Rusov Putina do Brisbane a všade inde, takže možno taktiež sme súčasťou tej ruskej propagandy, pretože im dávame v podstate pódium, kde môžu hrať uh, a mali by sme uznať, že Rusko je agresívny štát, je agresívny voči inému zvrchovanému štátu a mali by sme absolútne jeho aktivity nepodporovať. Ďakujem. Teraz pán Matt Carthy za GUE NGL. Bez... Ďakujem. Takže TTIP by sa mohol stať najväčšou bilaterálnou e, dohodou o voľnom obchode v histórii, ale občania ho sledujú s narastajúcimi obavami a taktiež otázka integrity komisie. A ja si myslím, že je to trochu predčasné. Mali by sme byť otvorení diskusii, mali si diskutovať my, čo sme boli demokraticky zvolení, ale miesto toho komisia konala až donedávna v úplne v útajení, v tajnosti. Máme tu mechanizmus ISDS, ktorý by v podstate mohol e, ohroziť e, právne systémy a domácu legislatívu. A mnohí polnospodári z môjho volebného obvodu už videli už vedia, že by to navýšilo, e, že by prišla nekalá konkurencia, že by to prispelo k ich veľkému znevýhodneniu. A napriek tomu, že komisia tvrdí, že žiadne štandardy sa znižovať nebudú, tak my chceme vidieť konkrétne hmatateľné opatrenia a návrhy. Nepodporíme žiadnu e, dohodu, ktorá by e, ovplyvnila ceny na základe zníženia štandardov. Ďakujem teraz pani e, Tiziana Begin Ďakujem. Takže, čo sa týka Kosta e, Kročiere, to je turistická loď. Sú tam zamestnanci, ktorí tam sú, pracujú za veľmi negatívnych podmienok a Myslím si, že sa tam porušujú európske zákony, medzinárodné zákony. Je to obrovská hamba. Nemá to žiadne hospodárske dôvody. A v podstate v Taliansku boli e, táto boli zamestnaní títo zamestnanci a raz boli presunutí do Nemecka a myslím si, že by sme nemali dovoliť, aby sa malo presúvať bohatstvo z jedného miesta na druhé. Toto nie je moja koncepcia e, Európy. Ďakujem teraz pán e, Daniel Buda za EPP. Dôležitým motorom principiálnym vo vývoji všetkých členských krajín sú európske fondy a sú zárukou zvýšenia počtu pracovných miest. Pokiaľ ide o investície komisie, je to 315 eh, eh, miliónov eur. Takisto je tu program Horizont 2020, eh, program Erasmus a tiež ďalšie e, čiastky. Všetky tieto veci predstavujú e, v osi financovania pre členské krajiny, ale je tu množstvo členských krajín, ktoré sa sťažujú na reálne e, problémy absorbovať tieto fondy vzhľadom na problémy a zložitosť postupov. Žiadam komisiu a radu, aby zjednodušili procedúry, a v neposlednej miere, aby sa zuniformizovali tieto postupy pre všetky členské krajiny EÚ, aby absorpcia štrukturálnych fondov a kohezných fondov sa stala e, realitou a nielen hypotézou pre členské krajiny. E, pán posol Klaudiu Ďalším rečníkom je e, pán Sesku za skupinu socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, transatlantické partnerstvo pre obchod a investície, už tak to je komerčná dohoda, ktorá pri Európe môže priniesť e, prínos, ak e, sa budú rešpektovať určité podmienky e, systém zdravotníctva v Európe by mal byť stále e, v pozornosti, keď chceme túto dohodu uzavrieť, pretože táto dohoda by nemala zhoršiť situáciu pacientov, e, často, často e, nevýhodnú a nesprávnu. Musia platiť oveľa viac za nové lieky. V spoločnosti farmaceutické by mali byť transparentné a dávať k dispozícii klinické, výsledky klinických testov pre nové lieky. Komisia by mala zabezpečiť, aby táto dohoda neobmedzovala kompetencie v oblasti verejného zdravia. Dokonca si ani nevieme predstaviť e, e situáciu mechanizmu, ktorý by mohol pri e, členské krajiny za cieľ limitovanie manevrovací priestor pre farmaceutické e, firmy. Prístup e, pacientov k liekom je vecou najdôležitejšou. A teraz pán poslanec von Storch e, za skupinu EKR, pani poslankyňa, pardon. Ďakujem. Islamský štát pred desiatimi dňami v Líbii e, zavraždil 21 ľudí, e, ktorí boli stiantí. E, v televízii bolo video s názvom e, Krvou podpísaná správa krajinám kríža. Tým pádom e, islamský štát sa prvýkrát obracia, poprvýkrát teda na, voči kresťanom. E, tvrdí, že týchto ľudí sme popravili, pretože sú kresťania ale islamský štát nevraždí len kresťanov. Predstavte si teraz, že islamský štát by nemal, nezavraždil i 21 kresťanov, ale výlučne 21 homosexuálov. Čo by sa udialo potom? So všetkými právami sveta e, by, zo všetkých strán by, boli solidari, by bola solidarita a e, bol by tu obrovský krik v, a teraz si vypočujte reakcie na zavraždenie e, masaker 21 kresťanov. Počujete? Ticho. Ďakujeme. Teraz e, pán poslanec Pál Čáky za EPP. Ďakujem pekne. V roku 2006 tu bol útok na e, maďarskú študentku na Slovensku, pretože použila e, svoj materinský jazyk. Vtedy minister vnútra tvrdil, že tie čase príbeh len vymyslel a chce e, pokaziť reputáciu Slovenska. Stále sa to, toto dievča trpelo a ona vlastne musela ísť kvôli tomuto všetkému pred súd. Po 6 rokov po týchto udalostiach sa vláda ospravedlenila Eh, ona stiahla eh, žiadosť pred Európskym súdnym dvorom, ale postup opätovne stá, začína. Teraz, 9 rokov po udalostiach, pôjde opätovne pred súd. Teraz je v inej členskej krajine EÚ, utiekla z krajiny a chcem upútať vašu pozornosť na tento problém. EÚ by mala byť predst- e, zastúpená pri súdnom postupe voči tomuto dievčaťu. Ďakujeme. Teraz má slovo za socialistov a demokratov pán Sant. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Pokiaľ ide o ústavu pre Európu, európske krajiny ju odmietli keď sa smerovalo e, k užšej únii. Teraz sa vytvorila menová únia za absencie ekonomickej únie. E, je, sú tu veľké divergencie medzi členskými krajinami. Eurozóna e, má recesiu, sú tu zraniteľné štruktúry a zmeny sa zaviedli na podporu, aby tu bola konkurencieschopnosť na globálnej báze. Bez toho, že by to bolo vyvažovanie E, nerovnováha medzi centrom a perifériou. Zásahy e- e- Európskej centrálnej banky, ktoré presahujú pravdepodobne kompetencie tejto banky, zachraňujú situáciu. Ironicky práve predstavitelia bank chcú politické kroky, aby monetárna únia sa prispôsobila cieľom. Faktom zostáva, že Európania nechcú federálne riešenie. Mnohí veria, že je to len teória. Dávajú prednosť zlepšeniu ekonomického riadenia, zlepšenie e, existujúcich e, štruktúr manažmentu, rešpektujúc to, čo chcú ľudia a po, uspokojujúc monetárnu úniu medzi demokratickými krajinami. To je skutočná výzva. Poseł, pán minister Michał Jazdowski, grupa EKR, bardzo proszę. Za EKR má slovo pán Ujazdovský. Chcel by som, kolegyne, kolegovia, ho, ho, hovoriť o o európskej iniciatíve našich občanov. Ide o nový zákon, ktorý máme k dispozícii prostredníctvom Lislovonskej zmluvy. Akým spôsobom sa tento nový zákon, na to nová legislatíva využíva, vidíme tu samozrejme obrovský rozdiel medzi tým, čo deklarujeme a ako potom vyzerá prax. Bola to iniciatíva, ktorú podporilo takmer 2 milióny obyvateľov Išlo o ochranu života nenarodených, ochrana právna a táto iniciatíva bola odmietnutá komisárkou pána Barosa. Pán komisár Timmermans tvrdí, že by sme e, tomu pristupovať nie z právneho hľadiska, ale z určitej skôr s možnosťou verejného dialógu. Zajtra by malo prebiehnúť, prebiehnúť vypočutie k tejto téme a ja vás chcem požiadať, ak dovolíte, aby sme sa snažili o to, aby táto iniciatíva bola skutočným právom našich občanov a nielen nejakou teóriou. Ďakujem a teraz za EPP dostane slovo pani Klun Deidre. Potrebujeme, aby všetky vlády podporovali e, rozpočty v tom zmysle, aby to bolo v súlade so zeleným hospodárstvom predovšetkým pokiaľ ide o izolácie budov, aby jednoducho energetika, aby energia sa šetrila. Každé euro investované do tejto oblasti prinesie až 5 eur e, do verejných financí, a to v krátkom čase. Takéto rekonštruované byty môžu jednoducho priniesť veľa peňazí a ušetriť veľa peňazí či už ide o verejné budovy alebo domácnosti, takto sa môžu znižiť účty za elektrinu a 10 tisíce budov v e, Írsku stoja na vykurovanie milióny eur. Takže musíme podporovať investície do tejto oblasti, aby to znovu prinieslo určité nové pracovné príležitosti, ušetrila sa energia a ja apelujem na komisiu, aby Jednoducho aj v tom investičnom pláne pána Junkera sa investovalo skutočne do takýchto opatrení. Ďakujem. Ďakujem pekne. A pán Čaba Molnár, nech sa páči za socialistov. Ďakujem pekne, vážený pán predseda maďarský predseda vlády alebo maďarská vláda sú kritizované. Ak sa to udeje, tak e, poslanci EPP tu v parlamente vždy hovoria, že maďarská vláda vyhrala demokratické voľby a že majú dvotretinovú väčšinu vďaka vôli maďarských voličov, ale tomu tak nie je, pretože sa uvádza, že dvotretinová väčšina bola dosiahnutá vďaka nevyrovnanej zúčastnenosti zúčast, účasti strán v rámci volebnej kampane. A to znamená, že podľa tej najnovšej správy o voľbách je to vlastne negatívny verdikt ohľadne týchto volieb. Takže maďarskí voliči v podstate vyjadrili svoje stanovisko, avšak v praxi, napríklad minulý, minulú nedelu vo Vespreme, v jednom miest, kde boli lokálne voľby, opozičný kandidát vyhral. A toto bol koniec dvojtretinovej väčšiny, ktorú má vláda. Dúfam teda, že sa konečne môžeme vrátiť na európsku cestu. Ďakujem. A teraz dostane slovo pani Mariana Petir za EPP. Ako niekto, kto verí v európske hodnoty, musíme jednoducho európske hodnoty aj v kandidátskych krajinách presadzovať. Ja očakávam, že Európska komisia odvolá článok 2 a 3, pokiaľ ide o predpisy ohľadne vytvorenie, vytvorenie orgánov, ktoré by e, vyšetrovali vojenské, vojenské zločiny. Srbsko prebralo úlohu Malého Hágu a vlastne porušilo suverenitu Chorvátska, predovšetkým pokiaľ ide o niektoré časti tejto krajiny. Na, zá- na tomto základe tu boli viaceré súdne spory, už tu boli viaceré rozsudky a Medzinárodný súdny dvor v Hágu poukázal na to, že Srbsko bolo zodpovedné za agresiu proti Chorvátsku, medzi rokmi 95 a je neakceptovateľné, aby krajina, ktorá agresovala našu krajinu takýmto spôsobom, nás obvinuje, ktoré boli za činy, ktoré boli spáchané u nás. Srbsko by jednoducho sa malo uberať európskou cestou. Európska komisia by mala zohrať svoju úlohu a musíme dbať o to, aby sa dodržiavali pravidlá. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší, nech sa páči. Vážený pán predseda, vakcinácia je veľkým výdobytkom ľudstva a je to aj dôvod, na čo by sme mali byť pyšní. rozvinuté krajiny investujú do programov vakcinácie v tzv. tretich krajinách, ale nevedia presvedčiť vlastných občanov o tom, že treba jednoducho robiť vakcináciu. Napríklad osýpky e, sa rozšírili veľmi v poslednej dobe. Napríklad v Nemecku, ktorá je jedna z najzasúnitejších krajín na svete, zomrelo dieťa, ktoré e, na chorobu, kde sme si mysleli, že tá choroba už je vykorenená. Sloboda jednoducho nie je o tom, že budeme ohrozovať ostatných. A vlastne práve preto robíme vakcinácie. Ja som z Chorvátska a odmietnutie vakcinácie v našej krajine je trestne stíhnateľný skutok. Vakcináciou sa dá zabrániť šíreniu chorôb a preto ja apelujem na orgány Európskej únie, aby jednoducho sa venovali otázke odmietania vakcinácie. Teraz zostane Angela Valina slovo, nech sa páči. Za GUE. Ďakujem, pán predstav. Ja by som chcela hovoriť o žltačke typu C. To nie len z obrovských celosvetových zdravotných problémov, ale taktiež e, najväčší e, e najväčší dôvod, z ktorých musí dojsť e, k transplantáciám e, orgánov v EÚ. Máme tu generikum asi za 100 eur, ale E, patent sa predáva za 25 tisíc rokov. roku 2014 zomrelo na túto chorobu 25 ľudí v Španielsku, pretože naša vláda nechcela, sa, aby sa nové liečiva kupovali podľa predpisov Európskej agentúry pre liečiva. Zatiaľ, čo sme e, podporovali napríklad katolickú církev a zachraňovali banky, takže pokiaľ Španielsko e, porušuje niektoré zo smerníc, ktoré zaručujú právo na ochranu zdravia, tak je treba proti tomu niečo robiť. Myslím si, že by sa malo toto prešetriť, že sa tam porušili pravidla napríklad e, verejného obstarávania. A taktiež je treba zaviesť povinnú licenciu v prípade, že by e, e, vysoká cena bola zneužívaná. Ďakujem. Teraz e, pán Ďordi Hlveni. Ďakujem. Dámy a páni, agresia islamského štátu sa ukázala v ďalšom hroznom čine. Boli zavraždení e, kresťania v Líbii, bolo ich 21, takže džihadisti už sú v podstate pred našimi dverami, sú v Líbii a európsky občania musia čeliť, čeliť tejto novej e, priamej hrozbe ja som strávil 5 dní v utečeneckých táboroch a rád by som vás upozornil na našu zodpovednosť ako občanov. My nečine stojíme a sledujeme, ako mizne 2000 rokov stará kresťanská tradícia. Nedaleko od nás musíme chrániť menšiny, či už kresťanskú menšinu, alebo aj iné. A to nie je poprvýkrát, čo tu hovorím k Európskemu parlamentu a žiadam, aby Európsky parlament a Európska únia hrali vodcovskú úlohu v oblasti humanitárnych krokov. Naše finančné nástroje by mali stačiť na to, aby sme pomohli týmto ľuďom primárne u nich doma v ich krajinách, pretože pokiaľ budeme pasívni, tak pôjdeme proti európskym hodnotám a nebudeme konať humánne. Takže chcem byť e, hrdý na Európu, takže dovolte mi prosím, aby som bol hrdý na európsku pomoc. Ďakujem za toto vystúpenie. A teraz pani Nina Jill za SAD. Ďakujem, pán predseda. EÚ zaujala svoje stanovisko ohľadom e, udržateľného e, čistého rastu. A 2015 a najďalej sa prehrabávame ruinami tej krízy z roku 2008. Ja poviem, ako to vyzerá u nás vo West Midlands. Mali sme tam dobrý export a my sme boli naozaj veľkým exportným regiónom. Mali sme tam aj služby, aj produkciu, ale nemáme dostatok e, kvalitných zamestnancov. Ako e, tento problém by sa mohol riešiť skôr na lokálnej úrovni a bolo by to rýchlejšie. Potrebujeme menej londýnskej kontroly a lepšie e, miestne právomoci. Máme tu Eh, európske eh, fondy, ale môj región má dynamických vodcov, aj načenie, aj eh, podnikavosť. Ale bohužiaľ nás brzdí centrálna vláda a naše ekonomiky v celej Európe musia, e, musíme všade vybalancovať v podstate alebo navrátiť rovnováhu medzi kompetenciami regionálnych vlád a centrálnych. A pokiaľ chceme naozaj teda priniesť nejakú pridanú hodnotu, ktorá by poslúžila občanom. Ďakujem. Ďakujem. Pani Marisa Matias za GUE MGL. Ďakujem za slovo. V posledných týždňoch z dôvodu rokovaní s novou greckou vládou sme videli mnohých e, európskych e, predstaviteľov, ktorí hovorili, že dôkazom toho, že konsultačný program funguje, je úspech Portugalska, ale to je nejaká kolektívna halucinácia pretože v priebehu rozpočtovej konsolidácie v Grécku sa investície absolútne prepadli, zničili sa tisícky pracovných miest a jediné, čo skutočne narastlo, tak to bol verejný dlh 33 HDP v období konsolidácie. Taktiež narastla chudoba a nezamestnanosť, takže ukazovať Portugalsko ako úspešný príklad záchranného programu, to je uh, veľké preháňanie minimálne. Európska komisia si tak natoľko verí, že teraz by som dokonca povedala, že Portugalsko je na tom naopak, je skôr jasným dôkazom, že šetrenie nefunguje. Ďakujem, pán Bogovič za EPP. Nuž, zamestnanosť a vytváranie nezamestnanosti je najlepšou reakciou na zúfalstvo ľudí dneška, mladých ľudí, sľuby politikov, ktoré sme počuli pred voľbami a ktoré sú v rozpore s ekonomickou logikou, v podstate len prinášajú nové sklamanie. Takže politika, menová politika, ktorá bude proaktívna e, Európskej centrálnej banky, balíček e, energetickej únie, investičný plán. Nuž tak, to všetko sú opatrenia, ktoré nám ponechávajú nádej, že dojde k zvratu v európskej e, chode európskej ekonomike. Naši občania potrebujú nový obrad v situácii, ktorú e, vnímame, politickú či ekonomickú. Ak sa neudejú, nuž tak e, opätovne budú ľudia sklamaní. Vyzývam teda komisiu, aj vás, zástupcov EÚ, aby ste prijali čo najrychlejšie opatrenia nevyhnutné na to, aby členské krajiny e, mohli smerovať k ekonomickému rastu. Ako posledný pohovorí e, pán poslanec Láslo Tökeš. tisztelt elnök úr a kommunizmus áldozatainak emléknapján v tomto spomienkovom eh, dni pre obete komunizmu chcem, vám chcem pripomenúť transilvánsky prípad v Rumúnsku, kde komunistický Čaučeskov režim sa snažil asimilovať maďarskú menšinu. Ďalej by boli nasledovali eh, ďalšie časti Rumúnska, ale rumúnska vláda E, naďalej zdá sa pokračuje v čaučeskovskej politike a chce rozštiepiť e, e, oblasť, v ktorej majú Maďari väčšinu. Chcem formálne protestovať proti reorganizácii tejto oblasti a chcem hovoriť i o 10. marci, kedy bude v Bukurešti demonstrácia, ktorá bude predstavať veľké porušenie ľudských práv a práv menšín. Sloboda zhromažďovania je predsa zakotvená v e, rumúnskej ústave. Žiadam Európsky parlament, aby, e, aby e, potvrdil práva tohto autonómneho územia. Ďakujeme. To bol posledný prejav v našom zozname jednominútových vystúpení. Chcem poďakovať všetkým poslancom.